Dámy a páni, dobré ráno prajem. Otváram plenárne zasadnutie prvým bodom programu na dnešok sú vyhlásenie Rady a komisie v rámci príprav na Európsku radu 29. a 30. oktobra 2000.